sa točí okolo severu Mali, Alžírsko, všeobecne Sahel e, v širšom zmysle. Ja budem veľmi všeobecný, aby som načrtol takú všeobecnú panorámu o situácii. Pokiaľ ide o situáciu e, samotnú, treba mať na pamäti e, tejto zóny o tom, že zóna to je veľmi blízka EÚ, a všetky zložky tejto situácie majú buď priame dopady, alebo prenesené dopady na Severnú Afriku, či už ide o terorizmus, obchodovanie s drogami, alebo pokiaľ ide o migráciu. Je to realita, ktorá sa týka veľkej zóny, strategickej zóny, geostrategickej zóny Európa, Severná Afrika a samotný Sahel. Jedna z charakteristík tejto zóny je, že nie je veľmi štruktúrovaná a veľmi zložité situa- e, zložky situácie, s ktorou sme konfrontovaní. EU e, definovala svoju e, stratégiu pre viaceré krajiny regiónu. V skutočnosti dobre vieme, že táto situácia sahelská zahrňa a má dopady i na viac krajín než 5 krajín na severe Afriky. Sú to krajiny na v iných častiach a sú tu priame dopady na európsky kontinent. Podľa mňa je to naozaj principiálna charakteristika tejto sahelskej situácie. Je to veľká zóna a tá sa e, naťahuje i v, e, smerom k európskemu kontinentu. Pokročili sme za, množ, za nedávne roky Množstvo ďalších krajín sa zapojilo do samotnej stratégie a to ukazuje záujem medzinárodného spoločenstva o túto zónu. Množstvo, alebo teda určité body pokroku, pokiaľ ide o vojenskú oblasť, vďaka vojenského zásahu e, Francúzov v Mali. Postupne sa tento zásah regionalizoval. I týka sa to i Nigeru, ktorý je eh, vlastne tak povediať eh, v centre tej búrky. Eh, otázky Boko Haram, Mali, Líbia, určitá stabilizácia vojenská vďaka zásahom medzinárodným zložkou, zložitou je, sú jednotky OSN na severe Mali. Pred rokom tu bola ochota jednotlivých krajín G5, krajín teda piatich spomínaných, spolupracovať, e, ukázať spoločnú regionálnu spoluprácu v situácii, ktorá je veľmi regionalizovaná, vzhľadom na množstvo e, prepojení e, zle štrukturovaných a variabilných medzi jednotlivými krajinami regiónu. Ďalším pozitívnym prvkom to je angažovanosť diskusii o stabilizácii Mali, dohoda z Agadugu spred e, dvoch rokov s cieľom umožniť voľby v Mali a teraz diskusie v Alžírsku, ktoré priniesli dohodu, by mala byť podpísaná všetkými protagonistami budúcu sobotu v Bamako. A samozrejme, že dodám, že za tým všetkým je i celé to úsilie s cieľom prispieť k politickej stabilizácii jednotlivých krajín, na jednej strane Mali, ale tiež i krajina ako Burkina Faso s e, tými otrasmi nedávnych rokov, kde je teraz e, proces stabilizácie, ktorá zjavne dobre prebieha je tu dostatok e, pozitívnych faktorov, ktoré nám ukazujú, že s pomocou medzinárodného spoločenstva sú tu reálne dynamiky, ktoré e, pomáhajú. Neistota v teréne zostáva samozrejme, skôr narastá tá tendencia. Pozrime sa na Boko Haram, libyskú situáciu. Situácia je veľmi krehká v Mali určité teroristické skupiny boli veľmi oslabené, ale zase iné nie. Tá tendencia je e, rozšíriť tento fenomén. Pozrime sa na e, e, pondelkový atentát v Čade a tiež na juhu Mali pred niekoľkými dňami. Celkom jasne ešte stále neviem, nevidíme cez túto spleť, ale určite je tu tá neistota a tiež by sa dalo povedať, že medzinárodné úsilie nezmodifikovali základy situácie, ktoré sú rozsiahle, krehkosť štátov, riadenia, chudoba, demografia. To všetko tak trochu napája ten celok. Dnes sme z tejto situácii, kde, kde množstvo vecí sa udialo smerom k stabilizácii, Súčasne dobre vidíme tu, ten rozsah toho všetkého, čo je za tým toľko e, k tej situácii. Medzinárodné spoločenstvo tu robí veľa, EÚ tu robí veľa, ale aj tak zostáva e, víz, veľa víziev, o ktorých pohovorím. Dôležitá charakteristika. Už po dlhú dobu Sahel E, je tu poskytovaná pomoc, ktorá sa za posledné roky zvýšila. Je to zóna, ktorá štatisticky dostáva každoročne asi 4 miliardy dolárov medzinárodnej pomoci. Výrazná suma. Veľa smeruje do Mali. Medzinárodná pomoc, množstvo medzinárodných aktérov sa tejto pomoci zúčastňuje. E, Európa množstvo E, množstvo členských krajín, európske inštitúcie, ktoré e, prispievajú asi 40 tejto pomoci. Pokiaľ ide o EÚ, je tu výrazná mobilizácia e, malíska kríza po niekoľké roky a tiež stáhovská stratégia, ktorá je účinným spôsobom zohľadnenia množstvo parametrov tejto krízy, stratégia, komplementárnosť vo vzťahu k rozvoju a to je jedna z oblastí e, veľmi dávnych akcií EÚ. A tiež otázky bezpečnosti. A tu treba spomenúť e, ten dôležitý parameter krízy a prostriedkov principiálnych pokúsiť sa s tým konfrontovať. EÚ sa výrazne mobilizovala v procese bruselskej konferencie k Mali. Podarilo sa nám zmobilizovať 2,2 miliardy eur. Operácie PSDC v Nigerii a v Mali. E, e Cup e, Niger Mali a to trvá i doteraz, kde je možnosť mobilizácie množstva členských krajín. Narastajúci záujem, tu treba spomenúť množstva krajín, menovite krajín, ktoré menej majú kontaktov so subsaharskou Af- Afrikou. A musím povedať, že ja často chodím do členských krajín, ktoré ma pozývajú. Viaceré krajiny ma e, pozvali nie tradiční partnery, ktorí by chceli viac participovať, lepšie chápať tieto výzvy. Dnes Európska únia pracuje na mobilizácii e, e, jednotlivých úverov, indikatívne medzinárodné e, regionálne programy, ktoré zmobilizovali 3,5 miliardy eur do budúcich rokov. A dnes EÚ dovršil svoju stratégiu množstvo regionálnych krokov s veľkou zásluhou e, identifikovať štyri priority, koncentrácia e, akcií k štyrom e, prioritám, mladý, migrácia, oblasti hraničné a radikalizácie, ktoré nepochybne pomohli identifikovať hlavné štyri oblasti, kde EÚ vie dodať pridanú hodnotu, hodnotu vzhľadom na jej znalosti dnes som identifikoval určité výzvy, ktoré určite sú dôležité. Poprvé e, výzva štrukturácie regionálnej, je to regionálna kríza a sú to aktéry, ktorí sú veľmi rozptýlení. Otázka Alžírska. Alžírsko to je veľká veľmoc e, regionu. Ukázala nám prostredníctvo svojej pomoci proces e, vôle byť dôležitým aktérom a dnes Alžírsko si plne uvedomilo novú situáciu, chce zostať v rámci tejto zmluvy centrálnym aktérom, ktorý by mohol prispieť k tejto regionálnej štrukturácii, kde je množstvo inštitúcií. Ďalej si potom myslím, že je tu výzva pokiaľ sa týka efektívnosti medzinárodnej pomoci, je to jeden z paradoxov, že totiž je to zóna, ktorá dostáva veľa pomoci a otázka pravdepodobne znie, lepšie identifikovať priority, možno konať priš, bližšie k realite. Prvý osobitný vyslanec e, OSN pre Sahel, pán Romano Prody, ktorý začal pred dvoma rokmi, že ktorý povedal, že v tejto zóne treba pracovať inak. Navrhol vytvorenia Sahelského fondu, ktorý by nebol len na mobilizáciu iných nových zdrojov, ale globaliz- išlo by o globalizáciu štruktúrujúcim spôsobom. Tiež navrhol, aby sa vytvorili výskumné programy k tejto zóne. A ti je pravda, že je tu množstvo víziev, nie som si istý, či ich dobre poznáme, či poznáme dobre túto realitu. Tretia vec potom, očividne je tu výrazná výzva, pokiaľ ide o ekonomický rast, kde by sa vytvorili aktivity a zamestnanosť. To je priamo spojené s výzvami migrácie a s otázkami mladých. Demokratický, demografický rast vedie k tomu, že mladá populácia vstupuje na pracovný trh, aby som použil teda tento výraz, aby si našli svoje miesto, nenachádzajú ho, očividne e, e, vedú, vedie to k veľmi zlom, zlým skutočnostiam. To všetko je veľmi charakteristické pre e, mladých v týchto krajinách, kde by sme podľa mňa mali čo najviac sa o toto zaujímať. Po štvrté, treba štát stabilizovať Mali. EÚ výrazne spreva, podporovala podporu týchto dohovod. Treba to transformovať, situácia je zložitá. OSN zohráva svoju úlohu a dôležité je, aby všetci európsky aktéry, ktorí sú už v regióne, reagovali na očakovania, ktoré e, prináša táto dohada. Treba si uvedomiť, že v tomto regióne je silné, sil, silné povedomie o EÚ. Sme vnímaný ako jeden z najpozitívnejších aktérov. Lepšie poznáme prepojenia región. A to všetko e, zvyšuje dopyt. Sú to inštitúcie EÚ, ale tiež všetky členské krajiny. Mnohé sú aktívne v tejto zóne a je to naozaj výzva pre všetkých, kde ide o lepšie organizovať a stavať sa k tejto otázke je dôležité, aby sme sa mobilizovali, medzinárodné spoločenstvo, keď je to potrebné. E, sahelské rizika, bez toho, že by sme chceli byť pesimistickí, sú pred nami viac než za nami. Dnes v tejto zóne je až takmer 80 miliónov e, obyvateľov, bude to až 100 miliónov čoskoro, takže pomaly treba vedieť, ako sa zorganizovať na to, aby sme mohli čelovať, čeliť čo najlepšie týmto výzvam. Musí, mali by sme byť čo najbližšie k africkým aktérom, ktorí vedia, aké sú výzvy, otázka viery, dialógu a riziko vzdialenosti medzi Európou a Afrikou. Tie veci sa nevnímajú e, e, rovnako. Nárast veľmi tradicionalistického islámu, je dôležité, aby sa tu nevytvorilo nepochopenie medzi Európou a africkými aktérmi v sahelskej zóne a som e, presvedčený, že politici, poslanci by mohli zahrávať e, veľmi dobrú úlohu pri tejto pasarele, prechode medzi Sahelom a Európou. Potrebujeme e, politik, zodpovedných politikov, čo najlepšiu podporu Potrebujeme tiež, e, aby v jednotlivých krajinách... Ja som mal možnosť stretnúť sa s národnými poslancami, ktorí sú veľmi otvorení, veľmi veľkým záujem. Ďakujem. Ďakujeme. Máme tu množstvo kolegov a ja by som požiadal pani Maliomari, aby ako prvá pohovorila. Ďakujem. Chcem poďakovať pánu Demontonovi za jeho diagnostiku, veľmi zaujímavú podľa mňa. Počúvajúc ho, som mala naozaj dojem, že sa, sa stal to, čo e, e, vojaci nazývajú šedá zóna, teda zóna bez vlády, e, obcho- e, nebezpečná zóna, zóna plná e, pašerákov a tak ďalej. Dve otázky, aby sme špecifikovali určité elementy, ktoré ste nám e, naznačili. Rada by som vedela nad rámec prostriedkov, ktoré sú vyčlenené alebo sa vyčlenia na túto zónu, čo konkrétne robí EÚ na jednej strane, aby sme sa zistili, aby sme pomohli e, riadeniu e, vládnych složiek a čo sa tiež robíme, pokiaľ ide o boj proti obchodovaniu s ľuďmi, drogami a zbraniami. To veľmi je spojené s terorizmom, ktorý, ktorý sa navzájom podporuje. Osobitne potom 3 miliardy, 3,5 miliardy pre budúce roky ste nám dali niekoľko orientačných e, bodov o ich využití. Rada by som vedela, či táto problematika sa zohľadňuje alebo nie a koľko rokov musí, e, e, nakoľko sa vyčlenia tieto e, prostriedky. Ďalšia otázka. Veľa ste hovorili o EÚ, o jej krokoch. Rada by som vedela konkrétne a presne, ktoré krajiny EÚ sa budú angažovať čiastočne v obrannej problematike. Pamätám si na Mali, No, myslím, či tu intervenovalo dostatok krajín. A potom, pokiaľ ide o pomoc stabilizácii krajín, aké sú ďalšie krajiny, ktoré by tu mohli intervenovať. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pani Gomeš. To welcome, um... Chcem vás eh, sa požiadať a spýtať sa. Vy ste hovorili o tom, a súhlasím, že Alžírsko je veľkou veľmocou regionu, do akej miery skutočnosť, že Alžírsko a Marok nespor, ne, nespolupracujú? E, sú vlastne o tou osou tých akcií, ako, aké akcie by mohli zohrávať, úloh by mohla zohrávať tieto dve krajiny e, v regióne, okrem tých e, prípadných oblastí konfliktu v západnej Sahare. Vidíte e, takú, takýto, takúto perspektívu, pokiaľ ide o mladých v Sahare? Je tu množstvo predsa netrpezlivosti. Pýtam sa teda, či tu vidíte ne, určitú e, e, infiltráciu, pokiaľ ide o ďalšie zóny v regióne. A potom by som chcela sa spýtať, či medzi vami a vašou misi- misiou a pánom Bernardinom Leom, aké, aké sú kontakty. On je predstaviteľom e, e, generálneho tajomníka e, OS, OSN. Vidíte to rovnakým spôsobom, ako my vidíme, kde sa komplikuje veľmi. Sú to ľudia, ktorí sú mimo sahelskej oblasti vrátane Nigerčanov. Takže otázka zne, situácia má komplikácie, pokiaľ ide o juh. Čoraz viac komplikácií, pokiaľ ide o, o, o tie, ktoré už sme poznali, pokiaľ išlo o zbranie Kadafiho, ktoré využíval. Rada by som tiež vedela, čo urobíme v oblasti ekonomického rastu, pretože toto je rozhodujúce pre stabilizáciu aby sme zvládali migračný problém. Čo urobíme? No, Mr. Charles Tenok. Pán Charles Tenok. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja blahoželám k vymenovaniu na tento nebezpečný post v časti sveta, ktorá je výzvou. Ja tiež píšem správu, v, písal som správy k Sahelu počas predchádzajúcich volebných období. Ale takisto so otázkou západnej Sahary, a tá sa napokon stala hlavným bodom tejto správy, viac dôležitou ako terorizmus a širšie aspekty stability a prosperity a bezpečnosti v regióne Sahelu. Ešte stále mám obavy, že za ostatné dni. Tie útoky, čo sme počuli v Čade, v Mali, zdá sa, že džihadisti sú tam aktívni a v tlači sa myhlo, že Bel Mokta, ktorý vedie skupinu Mujava, a sa je, pridal mm, k iným skupinám, a možno, že ho dokonca zabili, ale ho zabili v Líbii, z čoho vyplýva, že sú teroristické skupiny naozaj schopné sa presúvať. Viem, že pred pár rokmi bol spolu zodpovedný e, za plynový útok v inej časti sveta, teraz ho zabili vo vzdušnom útoku úplne inde. A myslím si, že takisto sú tam prepojenia s Boko Haram v Nigerii na juhu. Myslím si, že to je skutočne nebezpečná oblasť a počujeme, že Daesh alebo ISIS takisto sa začína vyskytovať v Líbii, získava tam podporu a Ansala Sharia a v iných častiach Líbie počuť správy, že džihadizmus a terorizmus sa možno kombinuje, pájajú sa. Takisto bolo zhromaždenie, ktoré možno neskôr bude v Južnej Amerike. Chcel by som odpovedať na tieto otázky. Pani Lochbirler. Ďakujem za tento dôležitý prejav. Jednu otázku by som chcela zdôrazniť a to už ste spomenuli, eh, obchodovanie s ľuďmi, drogom, drogami a podobne. Rok 2016 má začať eh, proces preskúmavania celej tejto stratégii proti obchodovaniu s ľuďmi. A keď sa pozrieme na obdobie eh, Sahelu, čo sa tam deje v oblasti vonkajších vzťahov, zaujímalo by ma, či máte nejaké návrhy v tejto súvislosti, čo by sa dalo robiť inak alebo intenzívnejšie. Ďakujem. Mr. Carbo. Pán Karba, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda Júci. Hovorí pán Carver, iba také pozorovanie, je to tradícia, tra, je to, pardon, tragédia, ospravedlňuje sa tlmočník, čo sa deje na líbyských brehoch. Možno, že vo verejnom záujme týchto ubohých ľudí, ktorí sa sústredujú na brehoch Stredozemného mora, a takisto mnohí z nich zomierajú, keď sa pokúšajú pre, prejsť cez Saharu. Nemyslíte si, že by sme sa mali zamerať nielen na tých, čo zomierajú pri pokuse o prekročiť Stredozemné more, ale aj o tých, čo zomierajú pri pokuse prejsť cez Saharu za ostatné dni. Boli také správy ešte predtým, než sa dostanú do Líbie, musia títo ľudia prejsť cez Saharu. Čo by sme mohli urobiť, aby sme zabránili zbytočným smrtiam? A uzatváram list, hovorí pán predsedajúci, pán Poš má slovo. Ďakujem za vašu prítomnosť, pán veľvyslanec. Vymenovali ste 5 uh, e, víziev. Je ešte viac, ale ja si myslím, že je tam skutočne komplikovaná situácia a sú navzájom poprepájané s inými problémami, zabezpečenie dodávok potravín, migrácia, chudoba a to výmenu vám len niekoľko. Na rozdiel od toho, čo očakávame, ako sa to malo vyvíjať od roku 1980, eh, na, eh, klíma bola iná, boli tam výrazné suchá a neviem, či budúce riešenie by nemalo vziať do úvahy aj eh, extrémne zmeny klímy v oblasti Sahelu. Čo sa týka vedeckého posúdenia zmien klímy, ktorá, ktoré by mohli ovplyvniť tento región, sú kontroverzné. Pretože klíma vyháňa e, ľudí z domovov, sú tu tzv. environmentálni utečenci. Čo budete robiť, aby ste na toto zareagovali? Ďakujem, pán Parňo. Ďakujem. Vážený osobitný predstaviteľ, vy ste hovorili o téme Boko Haram. Rád by som sa vrátil práve k tomuto zdroju obáv, ktorý čoraz viac zamestnáva e, Nigériu, ale aj iné časti. Týka sa aj trošku stredu Afriky. Podľa nigerských e, orgánov asi tisíc bojovníkov je v dispozícii Boko Haram a vieme z nedávnej doby, že e, predstaviteľe Boko Haram vytvorili s Daešom e, mm, alianciu. Množstve krajín, e, ako je v blízkosti, ako je e, Čad, je tu vlastne konštatovanie, že je tu tento konflikt má stav bez víťaza pre Boko Haram. Viac, čoraz viac bojovníkov je podporovaných financiami Daešu. Myslím si teda, že je dôležité, aby sme sa vrátili k tomuto financovaniu v Iraku e, Daešu, pretože vidíme, že tieto financie sú čoraz významnejšie zo strany e, viacerých orgánov irakských. Je tu určitá to, tolerancia, to znamená, mohli by ste nám k tomu povedať viac, čo sa týka tých, týchto eventualít zo strany irackého štátu, pokiaľ ide o financovanie Daeshu. Vy ste nám, aby ste mi povedali takisto viac, pokiaľ ide o vzťahy e, Daeshu s jednotkami Boko Haramu e, v Nigerii. Merci, thank you. Ďakujeme. Nebudem môcť e, e, odpovedať na všetky otázky, pretože presahuje môj mandát. Posledná otázka, kde vlastne nešlo o Boko Haram e, v pravom slova zmysle. Ide o, o otázku, na, kde som sa zúčastnil mnohých diskusí. Táto otázka na ňu sú tu oveľa eh, povolenejší. Mnohých zaráža, myslím si, iracionálnosť eh, a rozptýlenie, ktoré vidíme v Pokoharam. Sme iba na počiatku medzinárodných reakcií. Čakáme veľa od eh, pre, nigerského prezidenta a očividne do organizovania týchto multilaterálnych jednotiek, kde EÚ bude podporovať tie sahelské teroristické jednotky sú horšie organizované, viac iracionálne a viac regionálne. To je na jednej strane ich slabina, ale tiež to stiažuje boj proti nimi, pretože sú veľmi zložití na vypátranie vôbec. Teraz otázka klimatická. Bohužiaľ, africkí e, predstavitelia sú veľmi slabo senzibilizovaní a je veľmi ťažko sa dlhodobo angažovať v reakciách k tejto otázke. Bol tu proces tzv. veľkého zeleného múru, ale neviedlo to k systematickej politike. Je to komplikovaná téma. Je tu dramatická povaha tejto situácie. Podľa mňa je to tak trošku, e, malo by sa to posudzovať prípad od prípadu pri hľadaní odpovedí prípade Čadu sme dobre izolovali tie otázky klimatické, vediac, že vedci tu diskutujú, že veci nie sú také jednoduché. Sme na začiatku tohoto procesu. A ja mám len jedno želanie, aby v COP21 sahelskej krajiny našli svoje miesto, kde sa môžu vyjadriť špecifické fórum. To by bol dobrý pokrok. aby sme v oblasti Sahelu e, odstránili mnohé tie otázniky spojené so Sahárou ako takou, než len so sahelskou oblasťou. Krajiny severu a juhu Sahary by mali spolupracovať aby riešili klimatické otázky. Je tu organizácia e, pozorovateľ e, Saharskej oblasti z pred niekoľkých rokov. Pracujú na otázkach vody, bohatstva, e, zberu úrod a tu treba viac podporovať a viac intervenovať tejto otázke. Množstvo otázok smerovalo k obchodovaniu s ľudskými bytostiami a migráciou. Prechod Sahary je veľmi e, zle sledovaný, čo sa deje, aké drámy. Nepochybne je tu oveľa viac drám a problémov než sa dá zmerať, treba narastajúcim spôsobom spolupracovať, aby sme zreali, realikovali na realitu. Jeden z problémov Sahel je iba jedným z ohniviek tejto reťaze. Je tu konsenzus z Raba ako jedno z riešení. Možno, že je to dobrý rámec, možno, že je tu zložité nájsť spoločné kroky, e, cesty, ktorými ísť. Dnes si želáme prácu v oblasti prevencie. Už sa to mnohé roky deje kontrola letísk, systematická spolupráca v tejto oblasti. V skutočnosti veľmi rýchlo sa dostávame k problému zamestnanosti mladých. Sú tu informačné kampane, prinášajú výsledky, čiastočne poukazujú na problémy nájsť si e, pracovné miesta. Tieto problémy nie sú až také e, bezradné, ako by sa dalo predstaviť. Výsledky výrazné priniesli kontroly. Pokiaľ ide zdroje napríklad z, z Senegalu, Mauretánie, Vieme, že je tu situácia demografická, ktorá je veľmi zložitá, spojená s zlou situáciou zamestnanosti, informáciami, sociologická situácia smerom k africkému kontinentu, smerom k severu kontinentu, viac než 10 Treba nájsť kľúč vo forme práce s mladými, pokúsiť sa o pracovné miesta priamo v danej oblasti. Je tu množstvo opatrení, ktoré sa prijali. projekt v Mali, centr, kde ide o informačné centrum k migrácii, pokiaľ ide o malíské obyvateľstvo. Proces je to dlhý. Máme záujem o intenzifikáciu dialogu krajinu od krajiny. Bol som pred pár dňami v Abuže Ide o politiku voľnej cirkulácie populácie. Pravidelný dialog medzi EÚ a partnermi. Ide nám o pracovnú skupinu k migrácii k Sahelu. Krajiny regionu si, sú, si tu čoraz viac uvedomujú nebezpečenstva, rizika. Vieme však, že je to práca na dlhú trať, ale aspoň treba nájsť, hľadať e, e, kroky na tejto dlhej ceste, posilňovať východiska. Je to veľký dôležitý cieľ. Prijalo sa množstvo opatrení, ktoré sa nevyhýbajú pohybu s cieľom spolupracovať s OSN, pokiaľ ide o humanitárnu situáciu, zvýrazňujúc podstatu, význam repatriácie. Otázka geostratégie je centrálna. Treba ísť k zväčšenej vízii. Je to veľká, veľký rozsah, treba to v tomto prípade obmedziť a treba tento veľký rozsah zacieliť do akcií na rovnakom rozsahu. budeme konať na celom tejto oblasti, bolo by to zložité, treba zacieliť skôr cesty, cesty k osobitným fenoménom, konať prípad od prípadu, globálnejší prístup, pokiaľ ide o vzťahy Alžírsko-Maroko, sú strategické v tejto problematike. Je to spolupráca a organizácia pre bezpečnosť a rozvoj e, na severe a západe Afriky. Uvedomujeme si, že napätie medzi Alžírskom a Marikom by mohli brániť kooperácii. Otázka či EÚ by sa mala zúčastňovať v Mali a západnej Sahare činnosti. Nuž, je tu dôležitý e, rozkol v názoroch. Treba spojiť úsilie medzi európskymi krajinami a OSN, aby sa vyvíjal tlak na aktérov v regióne. Táto situácia trvá už dlho a treba možno využiť e, okamžik na trvalecné zmeny stavu. Tu prepojenie medzi severom Mali a západom Afriky. Ťažko povedať, ako sa situácia vyvinie. Maročania určite budú tvrdiť, že mnoho vecí po pramení z juhu Alžírska. Sú tu kontakty sociologické z prepojenia. Líbia tiež nie je v, mojom, v mojej kompetencii. Všetky úsilia, e, ktoré podnikol Bernardino Leon k tejto téme, pokiaľ ide o ekonomický rast, je to dôležitá otázka. Privilegovala sa z e, takého pohľadu za posledné roky, kde ide o odolnosť Treba sa v prvom rade postaviť najhorším e, víziám, humanitárnym pri rozvoji miestných zdrojov, polnohospodárstvo a, a reagovať na život obyvateľstva, aby si samé dokázalo dopestovať dostatočné zdroje. Je tu otázka, ktorá nie, nevyhnutne dnes je dobre riešená. Výrazne sa zaujímam o infraštruktúry, energetické, trošku menej o polhospodárstvo, ktoré zostáva veľkým zdrojom veľkým zdrojom zamestnanosti, rozvoj podnikov súkromného sektora, to sú asi kľúče. Medzinárodné spoločenstvo by práve v sektornom, v súkromnom sektore mohlo pomôcť. Sú tu vynárajúci sa noví e, podnikatelia v Afrike, množstvo prekážok, korupcia, byrokracia vedú určite k tomu, že, že treba podporovať ešte viac pokiaľ ide o aktívne európske krajiny, sú tu tri, ktoré prispievajú Holandsko, Dánsko a Švédsko. Množstvo tu participuje veľká väčšina členských krajín, ktoré tou či onou formou prinášajú zdroje a to je príležitosť pre krajiny, ktoré by mohli byť aktívne. Polsko, Česká republika, Rumunsko, krajiny, s ktorými mám kontakty. Pobaltské krajiny tiež, ktoré e, objavili výzvy v tejto oblasti sveta. Je tu asi desiatka aktívnych krajín. Portugalsko, Luxembursko. Takže skupina, silná skupina európskych krajín, ktoré chcú byť čoraz aktívnejšie, pracujú na koherentnosti politiky, podporujú EÚ v tejto oblasti. Je to kruh, ktorý sa zvyšuje v oblasti, ktorú treba preskúmať. Pokiaľ ide o riadenie, to je jedna z veľkých akcií EÚ v oblasti, pokrývajúca množstvo vecí. Za posledných 10 rokov tak to bola decentralizácia, koncentrácie na lokálnej úrovni, bližšie k e, populácii, decentralizovaná činnosť najmä vo Francúzsku, to veľa vecí zmení. Zblíženie verejnej správy, administratívy a populácie. Oblasť, ktorá sa oveľa ťažšie realizuje. Všetko súvisí s otázkou korupcie. Je to e, prepletenec veľmi dôležitý, ktorý e, vedie k demoralizácii relatívne silnej Množstvo administratívy e, bolo podporovaný pod minister obrany vnútra. Množstvo vecí, čo však platí, že množstvo afrických krajín nenašli rovnováhu, konsenzus, A čo každý chce, celá občianská spoločnosť eh, musí byť eh, silnejšie podporovaná. Samozrejme ide aj o eh, celý sektor vzdelávania. Deti musia tiež chápať, v ktorej krajine žijú. Tam treba ešte odviesť veľa práce. Dnes tu máme takú situáciu, že 52 našej podpory ide do oblasti riadenia. A samozrejme je tu veľa politicky citlivých tém, ktoré vyvstávajú a nie je vždy ani jasné, ako, ako tu máme e, postupovať. A potom rozpočtová pomoc. na základe určitých e, kritérií ako právny štát a e, dodržiavanie e, pravidel správneho riadenia, hlboké siahle reformy sa tieto odlišujú. Právny štát to samozrejme je mechanizmus, ktorý ale musí byť zakotvený v týchto krajinách a aj povedomí ľudí. K obchodovaniu s ľuďmi. Je to tak, že doteraz tam boli aktívne členské štáty. Dôležité sú tu témy ako spolupráca policajných zložiek. Teraz tu máme také e, akcie ako EU-CAF a snažíme sa tam aj o e, vytváranie všelijakých e, vzdelávacích e, aktivít, školení, ale dôležité je, aby teda tento fenomén, kde oblasť Sahelu je oblasťou tranzitu imigrantov, týka sa to Maroka, jednotlivých prístavov a podobne, aby teda sme sa rozhodli, kde začneme. V strede e, púšte začať s týmito opatreniami e, možno nie je najrozumnejšie, ale samozrejme snažíme sa toho robiť čo najviac. 3,5 miliard e, sme udali k dispozícii na obdobie teda do roku 2020. To je odpoveď na poslednú otázku a tým dúfam, že som zareagoval na všetky otázky. Ďakujem vám pekne za toto stretnutie s vami a želáme vám veľa šťastia. So, uh, colleagues, let's proceed and, uh... Kolegovia, pokračujme ďalej. Teraz uh, máme na programe výmenu názorov s niekým, kto je častým hosťom v našom výbore alebo v podvýbore pre uh, bezpečnosť. Uh, je to pán Žil de Kerchov, uh, je koordinátorom EÚ pre boj proti terorizmu. Budeme diskutovať spolu o stave spolupráce s tretími krajinami oblasť, ktorá je, ako viete, veľmi dôležitá, pretože potrebujeme ich spoluprácu, ak naozaj chceme e, dostať tento fenomén pod kontrolu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, som rád, že som opäť medzi vami. Možno, čo by som mohol urobiť, je, aby som bol čo najstručnejší, aby sme mali čo najviac času na diskusiu. Eh, poinformujem vás o tom, ako sa eh, implementujú je vyhlásenie eh, šéfov štátov a vlád po teda parížských útokoch 12. februára. Tam sú tri odlišné oblasti. Represívna reakcia, potom meké politiky a potom externá dimenzia. K tej prvej oblasti to je niečo, čo ministri vnútra a spravodlivosti budú prediskutovať zajtra v Luxembursku. Sú tam e, témy ako internet, e, riadenie hraníc, e, detekovanie podozrivých osôb, zdieľanie informácií, obchodovanie, súdna reakcia, súdna odpoveď. Začnime teraz E, teraz samozrejme už tu prebiehajú určité práce, ale musíme e, posilniť naše úsilie. Pokiaľ ide o internet, do konca roka by sa malo vytvoriť e, fórum, na ktorom sa majú diskutovať všetky aspekty, monitorovania internetu, to, ako môžeme odstrániť nelegálny obsah z internetu lepšie. V tomto kontexte Europol od 1. júla vytvorí špeciálnu jednotku, ktorá sa bude e, zaoberať identifikovaním nelegálneho obsahu a jeho oznamovaním internetovým e, spoločnostiam a potom aj e, proti posolstva. To bude tiež téma, ktorá sa budú zaoberať. A potom e, ďalšia téma, ktoré sa budeme tiež v určitom štádiu musieť začať venovať, je e, vývoj e, e, kryptáže, kryptovania a potom e, práve sa vytvorili spoločné indikátory rizika, tak aby ochranci hraníc keď budú kontrolovať občanov EÚ, keď prechádzajú cez hranice rovnakým spôsobom kontrolovali osoby. Zatiaľ systematické kontroly občanov EÚ zabezpečené nie sú pri vstupe a výstupe, ale my chceme, aby sa toto dialo koordinovanejšie a systematickejšie, takže toto úsilie prebieha. Ďalší aspekt, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý pre identifikovanie podozrivých cestujúcich, to e, myslím, že je jasné Európskemu parlamentu. E, to je téma e, PNR Treba, aby toto bolo známe policii za eh, prísnych eh, podmienok ochrany osobných eh, údajov. Potrebujú teda prístup k týmto údajom. Ako som už povedal, pri viacerých prístrostiach bezpečnostné služby v Európe môžu detekovať 70-80 možných džihadistov ich každodennou prácou, ale je tam nejakých 20-30 takých, ktorí Eh, ostávajú nedetekovaní a PNR je eh, jeden z mála, nie jedino, jediný spôsob, eh, pomocou ktorého môžeme vyfiltrovať z veľkého počta pasažierov, tých podozrivých a potom vzdielanie informácií, ako zabezpečiť, aby policia, bezpečnostné zložky členských štátov si viac vymieniali informácie, vymieniali informácie s Eurojustom, Europolom a Frontexom ako e, e, lepšie e, zásobiť šengenský informačný systém, jednotlivé informačné kanály Europolu, to je niečo, na čom pracujeme a takisto obchodovanie zbraňmi, so zbraňami. Európska komisia oznámila, že vypracuje návrh legislatívy, aby sa lepšie harmonizovali a sprísnili štandardy pre eh, odpisovanie starých strelných zbraní. Tiež chceme pracovať na novej legislatíve EÚ eh, na eh, harmonizovanie prístupu teda k vycestovaniu z Európy za účelom treboja teda v džihade a návrate následne. Takže tu je potrebné, aby sme tu mali kolektívne reakcie, jednotné reakcie členských štátov. A napokon ešte ďalšia dôležitá otázka e, sa týka toho, ako e, budeme e, zbierať dôkazy o tom, že niekto bojoval ako džihadista napríklad v Sýrii, keďže nespolupracujeme s Asadovým režimom, kde sme prítomní v Sýrii a títo ľudia zanechávajú jednoducho nejaké elektronické stopy svojej participácie a preto je veľmi e, ťažké e, potom nejaké dokazovanie na e, súde. Väčšina spoločností, ktoré majú takéto elektronické dôkazy, sú v Amerike. Veľa európskych sudcov o takéto informácie, o prístup k týmto informáciám, IP adresám a tak ďalej žiadajú. Takže treba ošetriť túto oblasť tiež. Takže toľko k tej prvej oblasti a potom ďalšia Myslím si, že teda, treba, ešte treba e, povedať niečo o tých mekých opatreniach, takže ako e, bojovať proti terorizmu, radikalizácii, ako urobiť našu spoločnosť inkluzívnejšou, ako bojovať proti antisemitizmu a e, prejavom, teda podporujúcim nenávisť. Týmto sa zaoberá komisia intenzívne podpredseda Timmermans chce organizovať 1. 2. oktobra veľkú konferenciu na túto e, dôležitú tému islamofóbia, antisemitizmus. E, zaoberáme sa s viacerými komisármi témou, ako e, môžeme ošetriť túto tému viac pri financovaní programov pre mládež, vzdelávanie, šport a kultúru. To je veľmi dôležité práve sa zaoberáme radikalizáciou, a chceme e, tu vytvoriť centrá excelentnosti. E, čoraz viac e, sme žiadaní, aby sme podporili úsilie jednotlivých hráčov v oblasti prevencie. A preto je dôležité, aby aj my sami sme boli dobre zorganizovaní, aby sme tu vytvorili centra excelentnosti a mohli vysielať expertov. Takže sieť e, pre e, túto oblasť, ktorá by združovala e, expertov z celej Európy, ktorá by sa stala niečím štrukturovanejším, to by nám veľmi pomohlo. Začali sme projekt s Jordánskom, s Marokom, s Tuniskom. Tí nás žiadali o podporu, aby sme im pomohli načrtnúť ich stratégie a potom by nám teda takéto centrum excelentnosti toto lepšie umožnilo. A ešte e, niečo ďalšie, pokiaľ ide o náš spôsob, ako e, sa zaberáme vracaním osob, ktorí bojovali v Sýrii a v Iraku. Je e, ťažké ich postaviť pred súd niekedy, lebo nemáme dostatok dôkazov a nemáme peniaze, aby sme e, vlastne 24 hodín denne ich sledovali. E, a my e, teda žiadame o to, aby sa tu vytvoril robustný e, e, program, ktorý by sa zabal práve deradikalizáciou týchto ľudí. Je jedno, aké slovičko si napokon vyberieme, ale treba, aby tu boli také programy, ako už ich poznáme v Nemecku, v Dánsku, vo Veľkej Británii, ale treba to e, podporiť. Pani Jorova na tom pracuje. Treba e, vyzbierať e, najlepšie postupy v tejto oblasti a aplikovať ich posunenie v praxi. Tretia oblasť. Tunnel 1. You uh, may remember that on the 9th of February... Možno sa pamätáte, že jeden zo základných uholných kameňov, ktorý viedol k zostaveniu vládu. To boli veľmi ambiciozne závery, ktoré v jednej vete, jednou vetou viedli k väčšiemu zapojeniu Európskej únie. Všetky krajiny Maroko, Turecko, Balkán, do oblasti bezpečnosti. A tieto závery sú naozaj zo strany komisie, kolegov a všetkých zainteresovaných je, e, sa kladú nároky, aby sme ich implementovali. A teraz cez ne prejdem. Prvý tento záver vytvoriť zacielenú adresnú bezpečnosť a dialog o ko- proti terorizme, kontraterorizme, nielen s ministerstvami zahraničných vecí jednotlivých krajín, ktoré som spomínal, ale e, dialog aj s ľuďmi, ktorí bojujú proti terorizmu, to znamená bezpečnostné služby, sudcovia, policajné a vojenské zložky. A to znamená, aby existovala nejaká web stránka, kde sa pokúšame všetky európske agentúry, ktoré sa týmto zaoberajú, Europol, Eurojust, Frontex a ďalšie, a e SVČ a podobne, naša organizácia, všetky spolu na tejto platforme budú pracovať a čo sa týka s Marokom, tam budeme hovoriť aj o iných záležitostiach. Tunisko, tam to bolo trošku odložené, pretože v tejto krajine spolupracujeme tam na vyššej úrovni. Bol som v, s pani Mogherini v Tunisku. Mala tam naplánovaných niekoľko stretnutí s premiérom. Nedávno bola aj v Bruseli. A jednoducho sme zdieľali s premiérom Tuniska niekoľko návrhov ktoré by mohli pomôcť pri veľkých výzvach, ktorým čelia v oblasti terorizmu. Ďalej tu máme takúto vec s Libanonom, s Tureckom a dúfajme, že Maroko tento rok a ďalšie v nasledujúcom roku sa pripoja k takýmto platformám tieto krajiny. Chceme naozaj preskúmať rozličné ministerstva, rozličné vlády týchto krajín, ktoré sa zaoberajú týmito témami. Začali sme workshopom v Libanone, kde sme zhromaždili všetkých aktérov. Bolo to naozaj, bola to zaujímavá skúsenosť a zo strany členských štátov EÚ tam boli policajní dôstojníci, prokurátori a to nám pomohlo identifikovať, kde by sme im mohli pomôcť eh, vytvoriť eh, systém reagovania na tieto ohrozenia v týchto krajinách uplatňujú uznesenie 2871, o ktorom som už hovorila, e, s Libanonom a Tureckom teraz vstupujeme ešte pred letom do podobného procesu. Potom bude nasledovať e, Tunisko, Maroko, Egypt a Jordánsko tento rok a Nigéria budúci rok. To vedie k tretiemu aspektu, o ktorom chcem hovoriť, a to je vytvoriť akčný plán boja proti terorizmu. Možno sa pýtate, prečo takto oddelenie, keď máme toľko diskusí, toľko platform na diskutovanie s týmito krajinami na základe partnerských dohôd, ale ja si myslím, že urgentnosť tohto ohrozenia je taká, že musíme mať špecifický dokument, v ktorom je napísané, čo budeme spoločne podnikať. Ďalšia vec, v júni bude Európskej rade referovať o tom pani Mogherini, je eh, bez- bezpečnostný ataše, takáto pozícia. Francúzsko takúto pozíciu má a v lete sa to rozšíri aj na ďalšie krajiny. Také, takéhoto ataše mať je dôležité z viacerých hľadísk. Ľudia, ktorí pracujú v bezpečnostných e, službách, tajných službách alebo v politi- policajných zložkách väčšinou nemajú taký profil, aký by bol potrebný, väčšinou pracujú v línii svojho, svojej kariéry. Potrebujeme ľudí, ktorí sú špecializovaní a zároveň vedia pracovať s sieťovým systémom, vedia iniciovať efektívnu odpoveď a začať budovať kapacity, ktoré by mohli v tomto pomáhať. A teraz budeme hovoriť o piatom aspekte, ako pomôcť predmetným krajinám. Áno, bol som dosť aktívny v eh, ostatných týždňoch. Navštevoval som jednotlivé krajiny a identifikoval, kde im môžeme pomáhať. Využil som ICSP, čo je bývalý nástroj pre stabilitu krátkodoby. A máme niekoľko projektov, ktoré sa čoskoro chystáme odštartovať. Jeden v, Chorvá... jeden, pardon, v Jordánsku. Vítam tú delegáciu z Jordánska. Myslím, že to je projekt eh, v hodnote 10 miliónov, ktorý má pomôcť Jordáncom vytvoriť svoju vlastnú víziu a pomôcť im implementovať túto víziu spolu s organizáciami občianskej spoločnosti. V Libanone vynaložíme 2,5 milióna dolárov, aby sme upriamili pozornosť na veľký počet utečencov. Jeden z troch ľudí žijúcich v Jordánsku je pravdepodobne niekto zo Syrie alebo z eh, takíto bezpečnostní poradcovia, ktorí napríklad už pracujú v Iraku, sa budú pokúšať nájsť iné riešenia problémom, preventívne stratégie. Nebudem tu celý zoznam citovať týchto špeciálnych programov s CEPOLom alebo s ďalšími agentúrami, agentúra na školenie policie. Máme tu aj program návštev eh, najvyšších predstaviteľov týchto vecí v balkanských krajinách, ktorí budú navštevovať ich e, naprotivky v Európe, budú vyškolení, vytrenovaní, tak aby mohli zasahovať na viacerých miestach Európy, aj v krajinách Magrebu. To bola piata vec. Šiesta vec je to téma, v ktorej robíme naozaj významný na napredovanie, je to komunikácia. Pripúšťame, že ešte nie sme celkom tam, kde by sme chceli, že máme veľa toho, čo by sme sa mohli naučiť, aby sme boli efektívni v našej komunikácii. Spôsob, akým Európa vysvetľuje svoju agendu voči okolitému svetu, takýto program veľmi potrebujeme. Vysoká predstaviteľka komisie e, vytvorila Task Force, pracovnú skupinu pre komunikáciu v komisii, a ja takisto sa na tom podielam, kde hovoríme o brainstormingu, o prezentačných schopnostiach, o práci v sieti, spoločenských, e, sociálnych sieťach. A myslím si, že tým sme urobili krok v dobrom smere. Ďalšia vec, pomôcť krajinám mena, aby boli samé strategicky podkuté, aby vedeli čeliť výzve Daešu. Preto ne, pred niekoľkými mesiacmi sme zostavili tým expertov v Európe, ktorí budú poradcami v rozličných členských štátoch EÚ na strategickú komunikáciu. 12 z 28 členských krajín EÚ do 5 alebo 6 mesiacov poradcov, vytvorili takéto týmy expertov a vypočuli si rady k tejto veci, ako ju robiť lepšie. A to je naozaj dôležité, pretože keď vidíte, aké sofistikované a efektívne spôsoby komunikácie používa Daesh, tak aj my by sme mali byť naozaj prítomní vo väčšej miere na internete, vo väčšej miere na sociálnych médiách, Nedávna štúdia ukázala, že Daesh má viac ako 45 tisíc e, účtov na Twitteri, čo je neskutočné. A my postupujeme ďalej nielen odstraňovaním webových stránok, ale aj vytváraním nových. Tu ani nejde tak e, o otázku na vládu, lebo vláda v tomto procese tiež má svoju úlohu, ako tu ide o pomoc spoločnosti pretože táto musí mať nejakú odpoveď na to, čo hovorí Al-Qaida, čo hovorí Daesh. Preto existuje projekt, SOVČ na ňom pracuje, je tam skupina odborníkov a krajiny MENA a krajiny Balkánu budú môcť potom čerpať zo skúsenosti týchto odborníkov. Tieto krajiny samotné nás o to požiadali. E, koalícia anti-ISIL je medzinárodnou komunitou, ktorá investuje úsilie do strategickej komunikácie. Siedmy aspekt, ale rovnako dôležitý je, ako zmobilizovať viac nástrojov, viac mechanizmov, napríklad Europol, ako Europol, Eurojust viacej zmotivovať, viacej zaktivizovať, eh, napríklad aby spolupracoval s CEPOLom externe. Niekedy členské štáty sú také váhavé, pretože najprv sa založili tieto agentúry, ktoré majú pracovať na európskej bezpečnosti, mali by mať svoje vlastné siete, ktorý, ktoré by mali byť mm, dôveryhodné v rámci EÚ. A Maastrichtská zmluva pred pár rokmi tiež sa tomuto venovala. Treba väčšiu aktivitu navonok voči týmto medzinárodným hrozbám, preto vyžadujeme väčšiu finančnú podporu, aby sme mohli mm, preskúpiť e, naše pracovné programy, ale takisto by sme mohli vyslať styčných dôstojníkov európskych krajín do týchto e, krajín. Aj Eurojust vysiela odborníkov Europol. Tam by bolo možné vytvoriť e, dohodu o strategickej špeciálnej spolupráci. Použijem jeden príklad. Teraz napríklad pozývame tureckých kolegov systematicky na taktické a strategické stretnutia v Eurojuste, tam, kde koordinujeme boje proti nežiaducim veciam v EÚ. Či už Turecko je v Únii alebo nie, títo ľudia cítia, že sú tom istom klube a že si môžeme zdieľať navzájom informácie, aj keď nie sú plnoprávnymi členmi EÚ. Je to jednoducho o hľadaní zdrojov, ale viac pracujeme nie len s agentúrou, ale aj s právnym základom. Pamätám sa, že po 9. septembri 2011 som sa snažil iniciovať dohodu o vydávaní e, páchateľov medzi nami a USA. A u 20 členských štátov máme takúto možnosť, máme dohodu z USA, ktorá sa naozaj vysporiadáva s výzvavými 21. storočia. Aj kolegovia okolo Stredozemného mára majú komisiu, ktorá vyjednáva a ďalšie zložky. Keď budeme mať Centrum excelentnosti, budeme mať tých najlepších odborníkov členských štátov EÚ, ktoré budú k dispozícii, a títo budú k dispozícii krajinám e, v oblasti Stredozemného mora. Napokon prednedávnom som vytvoril skupinu odborníkov na tzv. foreign fighters, ľudí, ktorí odídu z vlastnej krajiny a bojujú na území cudzej krajiny za jej záujmy tejto cudzej krajiny a po letnej prestávke budeme pokračovať v takýchto veciach, pretože dnes sa delíme o informácie a pokúšam sa tak, tak povediac ovplyvniť sa navzájom myšlienkami. Čelíme však viacerým výzvam, nedostatočné finančné zdroje. Ak chceme byť všetci zdraví a mm, prilákať viacerých odborníkov, budeme musieť zvýšiť tú časť ISP, ktorá sa venuje kontraterorizmu a takisto ciele kontraterorizmu e, nejakým spôsobom usúvzťažniť s finančnými programami, ktoré tu existujú. Ďalšia vec, mať dosť odborníkov v členských štátoch EÚ, to je takisto čoraz väčšou výzvou každý deň. Mm, jednoducho policajti takisto čelia výzvom u seba a nie je preto jednoduché vytvoriť posty takých ľudí, ktorí by mohli okamžite odcestovať do Bagdadu a radiť, keď o niečo zle pôjde. Práca na e, kontraterorizme v tretej krajine, kde je horúco, to nie je to nie je ľahké. Niekedy sme aj zlyhali, pretože toľké rozdiely a také citlivé detaily, ktoré sme nevedeli celkom zvládnuť. Niekedy sú to aj skryté záujmy. Sú ako keby ďalšou silou vnútri štátu a musíme pomôcť takýmto organizáciám sa reformovať. A napokon niečo o bilaterálnych vzťahoch. Sú mnohé rôzne multilaterálne rámce, napríklad Fórum o globálnom kontraterorizme, pred 7 rokmi zorganizovala Hillary Clinton. Ďalej tu máme ďalší rámec, ďalšie bilaterálne skupiny ako Interpol. Ale musíme toto vyvážiť intenzitou vzťahov, ktorá závisí od histérie, histórie, od zvláštnych špeciálnych vzťahov s jednotlivými krajinami alebo medzi jednotlivými krajinami, ktoré treba podporiť. Toľko z mojej strany. Ďakujem. <clears throat> Uh, thank you very much. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Predtým, než začneme s diskusiou, chcel by som spomenúť uh, prítomnosť delegácie uh, z parlamentu v Jordánskom kráľstve, ktorý nás navštívila, ktorá nás navštívila. Predseda delegácie pán Sulejman Azaben, podpredseda parlamentu. Je to správne? Dobre, takže sú tu medzi nami. Sledujú našu diskusiu. Len pre vašu informáciu, takže vítame vás. Chcel by som e, pozvať e, pána Tanoka, ktorý je spravodajcom AFETu na tému prevencie radikalizácie a rekrutovania európskych občanov teroristickými organizáciami. Eh, ktorú vypracovala pani Dáty. Takže nech sa páči, máte slovo. Veľmi stručne chcem eh, tu ve- re- eh, veľmi vrelo privítať našich našich hostí, zástupcu, zástupcu, veľmi skúseného zástupcu s touto témou na rade. E, veľmi dobre si nám popísali jednotlivé e, výzvy, ktorým čelia členské štáty kolektívne aj individuálne. A celkom určite by som e, chcel aspoň v princípe povedať, že obzvlášť pokrytie také krajiny, ako je moja, poznám sa samozrejme najlepšie, je tam viac než tisíc džihadistov, ktorí bojujú za Daesh, eh, ISIS, Sýria, v Iraku. A preto by sme si tu želali mať nejakú dlhodobú prevenčnú stratégiu. O to sa už samozrejme snaží naša vláda. Niekedy je ťažké zistiť len, kto by mali byť eh, tie naše správne kontaktné osoby um, podľa ktorých teraz sú, nejakí, sú určití mladí muži čoraz radikalizovanejší a uh, mohli by byť rekrutovaní extremistickými organizáciami ako ISIS. Samozrejme, tieto programy sú nákladné, vyžadujú si veľmi veľa uh, personálu a expertízy a samozrejme nie sú ani preskúšané a uh, toto by sme práve sa mali snažiť zistiť, aká je tá najlepšia prax um, zo strany všetkých uh, krajín, ktorý, ktoré vytvárajú podobné programy, ale možno odlišné. Um, Nemecko je napríklad aktívne v tejto oblasti. Takže boli by zaujímavé aj nejaké pilotné uh, projekty a zbieranie Eh, informácií, tak aby sme mohli lepšie aplikovať podobné programy v našich krajinách. A tiež mám pre vás eh, určité otázky. Pred pár týždňami eh, v tlači rezonoval jeden prípad jedného podozrivého v Taliansku, ktorý mm, bol pritomný počas tuniského teroristického útoku. Spomenul sa tam, že možno žije v Taliansku ako utečenec a možno sa vrátil e, na jednej z lodí cez stredo, Stredozemné more. E, viete o tom niečo a je tam naozaj seriózne riziko infiltrácie? E, veľkých, vieme, že veľké počty ľudí teraz cez Stredozemné more k nám prichádzajú ako utečenci, takže Viem, že je tu veľký tlak na talianské verejné zdroje v dôsledku tejto silnej imigrácie. A ako by ste reagovali, e, odpovedali tým, ktorí hovoria, že Niektoré členské štáty e, zneužívajú systém e, červených kariet. Ďakujem. Teraz má slovo pani Foltiga, ktorá predseda pod výboru pre bezpečnosť a obranu. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán eh, Kirchhoff, vítam vás v Európskom parlamente a ďakujem vám za vaše vystúpenie. Obzvlášť vítam vaše poznámky týkajúce sa úsilia boja proti propagande, ktorú eh, generuje Daesh aj radikálne skupiny A teda takýmto spôsobom sa snaží ovplyvňovať verejnú e, mienku. Aj v členských štátoch EÚ tiež e, vnímam koordinované kroky, e, pokiaľ ide o strategickú komunikáciu a získavanie expertov. A chcela by som sa vás spýtať, ako vy hodnotíte koordináciu propagandistickej vojny, e, ktorú používa teda radikálny islamizmus e, zoči voči členským štátom. A aký typ protireakcie by bol najúčinnejší? A keď diskutujeme už o kooperácii s tretími krajinami, Rusko, Turecko, Irán, pokiaľ ide o Rusko, eh, čo by ste povedali k Medvedevomu eh, rozhodnutiu, eh, pokiaľ ide o Afganistán a potom pokiaľ ide o Irán. Môžeme rátať s ich kooperáciou? keď teda Irán podporuje menšinové skupiny v Iraku, ako teda um, napríklad kresťania. Ďakujem pekne dve veci. Poprvé, uzavreli sme zoznam rečníkov a po druhé, chcel by som, aby e, ste sa zmestili do 1,5 minúty s vašimi príspevkami, pretože už tu máme aj pána Broka, ktorý e, o 6. E, prevezme predsedanie, takže nech sa páči pán Plenkovič, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán Pašku, pán e, Dekirkov. Som rád, že ste opäť medzi nami po krátkom čase. To naozaj odráža dôležitosť tejto témy, v ktorej teraz pôsobíte už viac než jedno desaťročie. A pokiaľ ide o výmenu údajov s e, krajinami juhovýchodnej Európy, je približne 600 ľudí, ktorí odišli z týchto krajín e, na Blízky východ, obzvlášť z krajín ako Bosna, Hercegovina, Kosovo, Macedónsko aká je e, kvalita výmeny informácií medzi bezpečnostnými službami a ako e, vidíte tento trend, aby sa e, to dal najlepšie ošetriť, pretože to spomíname aj v niektorých z našich uznesení. Nech sa páči na 1,5 minúty, pani Gomeš. Ďakujem pekne, pán Kirchove. Ako hodnotíte zdieľanie informácií? Došlo tam k zlepšeniu medzi členskými štátmi a potom s agentúrami ako Europol, Eurojust, Frontex a tak ďalej. A pokiaľ ide obchodovanie so zbraniami, povedali ste, že tam e, komisia vypracuje nariadenie, na ale veď my tu máme spoločnú e, pozíciu o exportoch zbraní a členské štáty by jednoducho tieto informácie mohli zdieľať a implementovať jednoducho túto spoločnú pozíciu. E, všetko sa to zablokuje, kým budeme čakať na prípravu tohto nového nariadenia, pričom už tu máme určitý nástroj. Uh, Patrím k ľuďom, ktorí sú úplne proti tomu, aby sme asociovali, združovali migrantov a utečencov s e, terorizmom, ako e, sa niektorí e, ľudia snažili, pokiaľ ide verejnú mienku. Viem, že situácia v Líbii teraz naozaj umožňuje terorizmu prekvitať. Aké sú vaše informácie? pretože ich cieľom nie je Líbia samotná, e, je to e, Európa, takže aké informácie môžete s nami e, zdieľať. A potom lepšie členské štáty koordinujú napríklad kroky, pokiaľ ide o Irán a teroristov Dajšu. Povedali ste, že je tu tá koordinácia s Tureckom k PKK. Rozšuje sa to na Daesh, aj Saudskú Arábiu a Katar. Ďakujem pekne. Teraz pán Demesmaker na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Srdečne vás vítam. Medzi nami pán Dekerkhofe. Eh, mám dve krátke otázky. Po eh, parížských útokoch v Francúzsku a Nemecku e, policajné zložky e, e, viacero ľudí zatkli, niekoľko Čečencov s ruskými pasmi a jeden z tých, ktorí prešli policajnú akciu vo Vervie, bol Čečenec. Zbranie, ktoré sa tam zadržali, pochádzali z Bosny. A vieme aj, že Čečenci sú tiež aktuálni, ak, aktívni na Ukrajine je čoraz viac takých etnických problémov na Ukrajine. Nebolo by možné aj zahrnúť vládu Ukrajiny e, do tohto medzinárodného boja proti terorizmu. A potom 22. apríla v Bahrajne sa konal e, workshop s golfskými krajinami na tému financovania ISIS e, z, teda, zo strany štátov Perského zálivu. Pokiaľ ide o obavy e, zo strany Kataru a e, podobne, e, sa tam tiež spomenuli, teda tieto obavy, ktoré má Európska únia. Slovo má pán Kousoper môj. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať niečo na tému PNR. Mám dojem, že nie je správne predávať nám PNR eh, eh, v teda spojení s takým strašným atentátom ako ten na Charlie Hebdo. Jednoducho PNR by nebolo, zabránilo eh, tomuto. No a v takomto emocionálnom vstave spomeňme si na to, čo sa stalo v apríl 2013, čo sme prijali na výbore pre občianske slobody. A teraz sa zaberáme obrovskou špionážou NSA. V USA e, bol dosiahnutý, aby niektoré z týchto programov sa ukončili, vo e, Veľkej Británii nie. Myslíte si, že sa má e, e, zmeniť e, práca spravodajských služieb na to, aby sa zabránilo takým masakrom ako v Charlie Hebdo. O tom sa vôbec nehovorí. Hovorí sa stále iba o PNR, ktoré má všetko zmeniť. Ďakujem pekne, pani Lochbíler. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem, pán Dekerchove, za vašu zaujímavú prednášku. Pokiaľ ide o používanie e, bezpilotných lietadlov boji proti terorizmu, v apríli e, americká vláda poprvýkrát e, povedala, že mm, vo svojich takýchto akciách prišli o život aj civilisti ako Giovanni Loporto v januári. Pýtam sa teda, či EÚ podnikla nejaké kroky voči americkej vláde v tejto súvislosti a zaujímala by ma aj vaša pozícia k Eh, používaniu eh, takýchto bezpilotných lietadlách v boji proti terorizmu. V roku 2013 veľkou väčšinou sme prijali uznesenie, ktoré hovorí o tom, že eh, potrebujeme jasný, pevný prasný, právny rámec pre uplatňovanie týchto bezpilotných lietadiel. A mňa by teraz zaujímalo, ako to vy vnímate. Uh, a po druhé, v médiách, e, e, obzvlášť teda zo Severnej Afriky, e, čítame, že členské štáty chcú práve takéto základne pre bezpilotné lietadla vytvoriť v štátoch Severnej Afriky. Máte k tomu nejaké informácie? A potom sa hovorí o bližšej spolupráci s Arabskou ligou v oblasti boja proti terorizmu. Tu by som sa chcela spýtať, či e, práve e, takéto základne pre bezpilotné lietadla sú súčasťou e, tohto programu. Ďakujem, pán Carver. Ďakujem, a pán predseda, ďakujem, pán Dekerchove. Pokiaľ ide o obavy, aj teda spojené so situáciou Snowdena. Docelili sa nejaké, nejaké zlepšenia v oblasti zdieľania informácií medzi členskými štátmi aj pokiaľ ide o užšiu kooperáciu s eh, bezpečnostnými službami eh, eh, Turecka. Ako to vyzerá? Zároveň však Turecko podporuje bojovníkov v Sýrii. A, a ako to vyzerá s infiltráciou teroristov z Líbie do Európy? Ďakujem a teraz pán Epitideos. Ďakujem pekne, pán eh, Kerchov. Chcel by som vám položiť otázku týkajúcu sa PNR údajov, ktoré e, sa zbierajú eh, v súvislosti s našimi, spolu teraz našimi kolegami v USA. Ako zabezpečíme, aby sa e, toto nevyu, ne, nevyužilo, nezneužilo na politické účely? E, v mojej krajine, e, v Grécku, žiaľ, takéto negatívne skúsenosti boli. To je moja prvá otázka. A druhá otázka, spomnuli ste, že úsilie e, bojovať proti antisemitizmu a islamofóbii e, je prepojený s bojom proti terorizmu. Mohli by ste prosím analyzovať túto pozíciu, ako toto úsilie prispeje k čeleniu tej forme terorizmu, e, s ktorou sa stretávame dnes, e, ktorá e, pochádza hlavne zo strany islamistov. Ďakujem, pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Prezentácie chcem... Vaša prezentácia bola veľmi <clears throat> rozsiahla, ale napriek tomu doplňujúce otázky Prvá vec, ktorá nás veľmi znepokuje, to je skutočnosť, že mnohí mladí ľudia vycestovávajú z Európy a pripájajú sa k ISISu. Ako to, si to vykladáte? Je to problém spoločenský? Je problémom sociálny systém v EÚ, že teraz tí ľudia rekrutovaní sú teda problémy e, skryté v západnej spoločnosti? celá táto dynamika, že čoraz viac ľudí vycestováva, máme k tomu aktuálne informácie, veď najnovšie informácie máme, majú už niekoľko mesiacov. A kto organizuje tieto výjazdy? Sú to emisári ISISu, alebo sú to oveľa viac siete fungujúce v Európe, ktoré, ktoré, ktoré e, rekrutujú týchto ľudí. A potom v neposlednej miere ste hovorili o opatreniach preventívnych. A že teda týchto mladých ľudí, tých, ktorí sa vracajú, že ich treba podporiť. Koľko informácií máme k správaniu týchto ľudí? Ako sa správajú po návrate do EÚ? Teraz pán Bašír. Ďakujem za túto možnosť. E, bohužiaľ je smutné, že treba skonštatovať, že vaše úsilie dosiahne veľmi málo. Je to ako snaha vrátiť e, zubnú pastu naspäť do tuby alebo pozliepať e, vázu dynastie Ming po rozbití čo sme robili v Nemecku po druhej svetovej vojne, bol maršalov plán, plán, ktorý stál e, miliardy, bilióny eur. Ak by sa to neurobilo dnes, Nemecko mohlo byť e, štátom, ktorý zlyhal. Ak sa pozrieme na krajiny ako Afganistan, Líbia, Irak, Sýria, je to nedostatok centrálnej vlády, nie je tu policia, nie je tu armáda, aby kontrolovala týchto teroristov, extrémistov. My potrebujeme to vybudovať. Ak sa pozriete na Pakistan, keďže tam bola armáda, keďže tam bola policia, e, Taliban zlyháva, stav, štát vyhráva. Ak neposilníte štát, ak neposilníme štát, zlyháme. Vaše úsilie, ja ho podporujem, budem, budem ho podporovať, ale zlyhám pán Dekerove, takto pozitívne zakončiac. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za množstvo otázok, plných víziev. Jednu po, po druhej zodpoviem. Dva, trikrát ste sa pýtali na riziko infiltrácie teroristov zvonka do sieti. Mysl, by som zdieľal názor, že treba rozlišovať medzi zločincami, uchádzačmi o azyl a nelegálnymi pristahovalcami. Sú to rôzne ciele. Ilegálny pristahovalec chce lepší život, niekto, kto sa uchádza o azyl, e, uteká pred stíhaním. Samozrejme, že ciele sú tu iné. Otázka, že čo viem o tom, čo sa deje v Líbii, nuž tak moje informácie sú tie, že Daesh sa zapája do obchodovania s, s ľuďmi. Je to veľký zdroj, zdroj príjmov, veľmi prínos, výnosný. tisíc dolárov, ktorý dostane za, ktorú dostane za každého nelegálneho pristahovca. Podľa mňa momentálne, ako správne povedal jeden z členov tohto výboru, hlavná eh, hrozba prichádza od tých zahraničných bojovníkov dobrovoľných a to sú európsky občania. A preto nepotrebujú siete nelegálneho pristiavalectva, stačí im vlastný pas, preto potrebujeme PNR. Niektorí z nich nepozná policia, majú práv, platné cestovné dokumenty a predstierajú že idú na dovolenku do Turecka, ľahko sa dostanú do Sýrie. Takže v tejto fáze nemám dôkazy o použití nelegálnych sietí. Na základe tohoto myslím si, že treba e, tú otázku tých zahraničných teroristických bojovníkov treba e, čoraz viac e, zapájať do tejto oblasti boja proti organizovanému zločinu Frontex. Z historických dôvodov sme vypracovali Frontex, to bol predtým ten prvý pilier, my sme mohli e, Frontex e, zamerať len na migrantov, nepoužiť na organizovaný zločin. teraz pohraničné stráže, či už sú to toky legálne alebo nelegálne, zaoberajú sa nimi. Takže Lisabonská zmluva posunula tieto piliere, hoci aj CFP je iná teraz, používa sa komunitárna metóda. Ak by sme dnes mali vytvárať Frontex, tak by sme dali kolek- e, spoločné osobné údaje. Ja, e, Frontex a Europol nutím, aby čo najskôr mali operačnú dohodu kde by sa operačné údaje Frontex delil s Europolom. Spierajú mená zachránených nešťastných ľudí. Na špičke siete je niekto v Istambule. Europol množstvom databáz, ktoré má k dispozícii, by mohol identifikovať, že máme 5 až 10 eh, os, eh, konkrétnych centier, ktoré robia milióny dolárov. Treba to teraz intenzívňovať a byť e, bdelý. Nemám tu však e, konkrétne dôkazy. Pokiaľ ide o druhého Interpol, otázka pána Tanoka k, e, k Europolu. Členské krajiny sú veľmi opatrné, aby sa nešírili citlivé informácie, pretože takmer všetci členovia e, OSN sú členmi Interpolu a môžu použiť rôzne cesty e, reštrikcií, ak sú dôvody veriť, že je to hlavne motivované politickými dôvodmi, dôvodmi nie cieľ e, implementovať to automaticky. Otázka potreby e, spolupracovať viac s Ruskom, Iránom a Tureckom. E, určite súhlasím. Dúfam, že ako náhle dofinalizujeme rokovania k programu s Iránom, bude možné zvýšiť toto, tieto kontakty a zapájanie. A pre Rusko je to svojím spôsobom e, téma, kde máme veľmi rozmanité názory. Pokiaľ ide o boj proti al Turecko samozrejme je veľmi úzkým partnerom v tejto téme. Otázka k Balkánu. Nie som v stave dať vám dobrú odpoveď, pretože nie som fyzikli, fyzicky nepreverujem tieto údaje, ale keď sa pozriem E, na Balkán a budem tak činiť. Spomenuli ste 600. Veľmi ma zaujala kvalita tých, ktorí som stretol, keď som bol v Kosove, v Bosne, Hercegovine, so srbskými e, partnermi vytvorili bezpečnostnú službu, sú veľmi fundovaní, výrazne spolupracujú E, navzájom a je to veľmi dobrá spolupráca. Nemôžem však celkom zodpovedať e, otázku týkajúce sa e, informácií. To musia robiť členské krajiny. Otázka Anny Gomez, pokiaľ ide o vzdielanie informácií, zlepšilo sa to. Zajtra budem hovoriť s radou, tak som sa pýtal tento týždeň, či je tu veľ, väčšia miera zdieľania informácií s Europolom a s Eurojustom. Áno, je tak je tomu tak, množstvo informácií sa zdieľa, ktoré sa zdieľa aj väčšie. Sú tu rôzne štandardy, pokiaľ ide o odstávku vojenských zariadení. niekedy je veľmi ľahké, ak si kúpite e, e, vyradené zbranie a znova ich e, zaradíte. Chceme zvýšiť európske štandardy na najvyšší úroveň. A ja vyzývam k nariadeniu, nie smernici, ale k nariadeniu, aby e, sa to zrýchlo. Doteraz je to 7 rokov, veľmi pomalý postup. Pán Demesmaker sa pýta na Ukrajinu. Je to veľmi e, zložitá otázka, či tam ide o terorizmus alebo nie. V každom prípade určití európske občania sa pridávajú na obe strany konflikte. Mňa sa však pýtali e, Ukrajinci, aby sme sa trochu e, informovali o kontraterorizme. V budúce dva týždne sa stretnem s ukrajinskými kolegami a budem sa snažiť pozerať, do akej miery im tu v tejto oblasti môžeme pomôcť. Ďalej ste hovorili o PNR, keď ste hovorili, že by to nebolo zabránilo Parížu. Myslím si, že nikto nikdy nepredstieral, že PNR by boli tomu zabránili e, útoku na Charlie Hebdo. Asi ste ma v tom počuli predtým. Oveľa dlhšie pred Parížom som žiadal o PNR. Nebolo by spravodlivé do určitej miery využívať Paríž Paríž ako a, a, a argumenty pre PNR, rovnako na zastavenie PNR lebo neboli by sa zastavili udalosti v Paríži. Prečo ale potrebujeme PNR, to som vždy hovoril. Nie je to preto kvôli Charlie Hebdo. Nie, pretože to je jediný spôsob, ako odhaľovať podozrivé e, cestovateľské kontakty. Keď ide o dróny, Slož, otázka je to zložitá a veľmi rád sa o tom podiskutujem neskôr, ak vás to zaujíme. Teraz to len môžem zjednodušiť. Keby som to mal pojednať v dvoch, troch minútach, veľmi by som to zjednodušoval. Pred rokom e SVČ na tom pracoval, ale nepamätám si, že by sme mali oficiálne stanovisko EÚ k použiniu drónov. Myslím si, že tu ide o dróny. Nie je tu veľký rozdiel oproti e, stíhačkám. Nejde o ten nástroj, ide o to, kedy využívate dróny na útoky. Či sme v kontexte e, obzbrojeného konfliktu. A to je rozpráva, ktorú naozaj máme s Američanmi. Bola tu po mnohé roky, osobitne e, za prvej Bushovej vlády. Politický prístup Američanov bola globálna vojna proti terorizmu. Mali sme rôzne názory v porovnaní s Američanmi. Začali sme vtedy tzv. Bellingerov dialog. Potom sme v ňom pokračovali. A určité interpretácie Američanov sme napadali, pokiaľ ide o e, situáciu ozbrojených e, konfliktov a príslušné právo. Neuvedomujem si žiadnu dohodu kedy by sa Maroko a Alžírsko využili e, ako vojenské základne pre dróny. Neuvedomujem si, že by e, členské štáty používali dróny tak, ako ich používajú Američania. Na, porozo- na pozorovanie snáď áno, ale nie na útoky. Jediný príklad, ktorý pozná, e, je v Nigerii pokiaľ ide o dodávky zbraní do Sýrie zo strany MIT, v tomto ohľade nemám informácie. Mám dobré e, kontakty s MIT. Vždy, keď som v Turecku, sa stretávame, pretože naozaj je to služba, ktorá má množstvo informácií o tom, čo sa deje v Sýrii. Pokiaľ ide o antisemitizmus a islamofóbiu, nie je tu priame prepojenie. Nie je to preto, v rámci radikalizácie rasizmus a jeho formy sú len z jedným z ingredientov viacerých prvkov a niektorí ľudia tu sú frustrovaní a tendujú k, k násiliu. Bolo by nesprávne popierať, že že je tu náraz antisemitizmu v Európe. Tie čísla z Francúzska sú naozaj e, alarmujúce. V Belgicku to dobre poznám. 7 tisíc ich odišlo z Francúzska minulý rok a je tu presvedčenie, že sa, že sa to, e, to číslo zvýši. Pri Charlie Hebdo išlo o to, že bol, bol tútok na nich preto, že sú Židia. Rovnako Viem, že je tu rozprava vo Francúzsku, pokiaľ ide o slovo islamofóbia, či to je rovnaká situácia ako islamofóbia. Nejde tu teraz o to, že, je to pred, že by sa na nich utočilo, že nevykonávajú e, židovské e, náboženstvo. Islamofóbia je čím si iným, ale ešte vždy je to dôvodom na obavy v Európe. V niektorých členských krajinách sme videli demonstrácie. Vieme, že tu máme rasizmus proti moslimom, arabom. V tomto ohľade je veľmi dôležité identifikovať najlepší možný spôsob na riešenie tohto problému. A to by mohlo prispieť k prevencii radikalizácie. Vítam prácu podpredsedu Timmermansa a jeho osobnú angažovanosť. Bolo by si, zaslúžilo by si to viac času vysvetliť, aký je proces, proces e, radikalizácie náboru. Sociálne médiá, no už takto zohráva rastúcu úlohu v Belgicku. By som povedal, že ak Belgicko má najväčšie množstvo občanov, ktorí odišli do Sýrie a Iraku, v prvom rade je to preto, že v nábore je Aktis, aktická salafistická organizácia Šaria pre Belgicko. Z miest, e, rekrutment je práve z miest, kde Šaria pre For Belgium bola aktívna než z iných oblastí, treba z na juhu krajín. Ale druhý spôsob že väčšina z nich bola eh, na, v nábore cez internet. Rodiny príslušníci, Facebook takisto a ďalšie siete je to, či tento fenomén narastá alebo nie, no už tak odpovede je to stabilizované v niektorých krajinách ako Belgicko, Británii Nezastavilo sa to vo Francúzsku alebo v Nemecku. Konsolidovaným spôsobom sa nám nepodarilo e, udržať pôdu, ale redukujeme to v mnohých ohľadoch. A na záver, pokiaľ ide nedostatok dobrého riadenia, súhlasím do veľkej miery. Mohli sme urobiť viac po spustení e, arabskej jary. Je to výzva k väčšej reforme, bezpečnostnej reformy. Rád by som im pomohol znovu nastoliť sírčanom bezpečnosť. Je tu potreba podporovať lepší právny štát, rozvíjať e, dobré politiky. Toto je želaním vlády. Predseda prezident, ktorý sa stretol s predsedom Európskej rady, sme pripravení výrazne pomáhať, ale to sa týka aj ďalších krajín. Bolo by to najväčšou výzvou v oblasti Líbie pre nás. I ďalšie mnohé krajiny potrebujú podporu v bezpečnostnom sektore. Ďakujem pekne. Pani Fotiga chce sa stručne vyjadriť. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán Dekerchov, moja otázka. Rusko, Irán a Turecko. Možno to Turecko dajme nabok. Ale to, tu nebola otázka hĺbšieho zainteresovania sa, ale skôr otázka na to, aký je stav veci. Ak máte k tomu nejaký komentár, Mohli by ste tú otázku trošku upresniť? Čo myslíte e, súčasný stav veci s Iránom a s Ruskom? A ako ste to mysleli, aby som vedel správne, detailne odpovedať? S Ruskom veľmi jednoduché. Dám vám príklad dekretu, ktorý zakazuje vstup do Afganist- Afganistánu a odchádzanie z Afganistanu. A keď hovoríme s Ruskom o antiteroristickým opatreniam, toto je predsa niečo úplne opačné, než boli naše očakávania. A čo sa týka Iránu, to je len zvedavosť. Ja sa chcem spýtať na možnosť, či by Irán pomáhal pri podporovaní minoritných skupín, ako napríklad kresťanov, chaldejcov, jezidiov v Iraku. Bola to veľmi konkrétna otázka. Ďakujem. Ja osobne sa Iránom nezaoberám v súčasnosti, takže veľmi ťažké e, takto podrobne odpovedať. Ale premiér Iraku, e, od toho žiadame inkluzívnejšiu politiku, takže to je toľko, môžeme v tomto kontexte ale čo sa týka rokovaní o jadrovej politike, toto sú top priority všetkých rokovaní. Ja si myslím, že väčšinu času zaberú tieto témy, ale presne tak, ako som povedal, toto sú moje osobné názory. Ja si myslím, že sa potom zainteresujeme do viacerých vecí. To je, tu sú dobré nápady, ktoré ste vypovedali. A čo sa týka Ruska, Čo sa týka Ruska, všetká konverzácia, ktorú som mal s mojimi naprotivkami v Rusku, sa točila o tom, že sú členovia GSTF, tam sme tiež spoločne členmi a zdieľame názory na vývoj Daešu spoločne a náš vzťah treba prehlbiť Ale z ISIS to nie je tak, ako to bolo s krízou na Ukrajine. A práve preto by som chcel povedať, že pri posudzovaní zdieľame obavy e, o to, čo bude robiť Al-Qaida, také isté obavy aj čo bude robiť Daesh. Aj oni, aj my zdieľame tieto obavy. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Pán Dekerchov. Myslím si, že toto je ďalší krok v našom dialogu. Ďakujeme vám, že ste prišli a tešíme sa na budúce. Ďakujem. Ja by som teraz rád oznámil kolegom, že ďalší bod na programe je návšteva v Teheráne. Tu odprezentuje pán predseda Brok. Toto, tento bod programu je za zatvorenými dverami.